chcem dať do vašej pozornosti. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir trauern heute. Dámy a páni, dnes smútime za váženým kolegom. Smútime za kolegom eh, pánom Igulom Sagradom Portašom, ktorý zomrel 24. apríla vo veku iba 53 rokov. Kolega Portáš vyštudoval ekonomické vedy. Potom sa z neho stal novinár. Vykonával prácu novinára veľa rokov s veľkou angažovanosťou a vášňou. Mikuel bol zvolený do Európskeho parlamentu poprvý raz v roku 2004 dámy a páni. Miguel ako 15-ročný chlapec bol vypočúvaný tajnou policiou Zalazarovho režimu za účasť študentskej demonstrácii v Lisabone. Bola to revolúcia, ktorá potom nakoniec viedla k pádu diktatúry v Portugalsku. Celý život tento muž bol vášnivým ľavicovým aktivistom a dojímavým obhajcom demokracie. Ja som spoznal kolegu Portaša ako presvedčeného Európana, ktorý celým srdcom bojoval za sociálnu spravodlivosť hoci nie vždy, ako mnohí ďalší s ním, boli rovnakého presvedčenia, všetci sme mohli zažiť, aký bol konštruktívny a pozitívny človek aj v kontroverzných diskusiách. Bol to muž, ktorý otvorene hovoril svoj názor, bol to naozaj spravodlivý kolega, ktorý sa nikdy neschovával za nejaké procedurálne otázky, ale vždy vyjadroval svoj názor. Vždy sa snažil demokratickou väčšinou presadiť to, čo bolo správne a v konečnom dôsledku vedel akceptovať názory ostatných. Bol to človek, ktorý si stal za svojim slovom. Myslím si, že pre nás všetkých v tomto parlamente zostane nezabudnutelný jeho zmysel pre humor. Mikuel bol jedným z tých, ktorí sa vedeli zasmiať aj na sebe. A jeho smiech nám zostane všetkým v pamäti. V týchto ťažkých časoch by sme chceli prejaviť sústrasť jeho rodine a priateľom, ktorí zajtra u ňoho doma usporiadajú pamätné stretnutie. A pozývam vás na toto stretnutie. Rozhodne sme prišli o skvelého člena nášho parlamentu. Skosila ho strašná choroba, proti ktorej statočne bojoval, ale nakoniec tento boj prehral. Bol by som rád, keby ste sa mohli postaviť na minútku na jeho počesť.